našich občanov. Tu je dôležité riešiť to, čo trápi našich občanov v Európe. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať za vašu účasť na tejto rozprave. Ďakujem pekne v mene všetkých poslancov. Týmto pádom môžeme ukončiť túto rozpravu. Stávame sa ďalšiemu dnešnému bodu. A to sú vyhlásenia Rady a komisie, výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Ako prvý rečník vystúpi v mene Rady pán Nikolaj Vamen, Vamink. Mr. President, honorable... Vážený pán predseda, poslankyne poslanci, Pán komisár, mene dánskeho predsedníctva by som sa chcel poďakovať parlamentu za to, ako vážne beriete boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Rada zdieľate tento ná, váš názor, že to je dôležité tou súčasťou daňovej politiky a že daňová spolupráca je priorita pre predsedníctvo. Toto je o to dôležitejšie v aktuálnej hospodárskej klíme a keď je dôležité, aby členské štáty zabezpečili ambicióznu fiskálnu konsolidáciu. Rada vykonala viacero iniciatív, aby riešila tento problém. V roku 2006 a roku 2007 Rada schválila závery, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie stratégie, ktorá sa zameriava na boj proti daňovým podvodom na úrovni spoločenstva. Pre všetkým tu išlo o podvody v oblasti DPH. Odtedy Rada schválila viaceré viaceré typy legislatívy, ako napríklad išlo posilnenie nariadenia o administratívnej spolupráci medzi členskými štátmi v oblasti DPH a išlo aj o úpravy v rámci smernice DPH, ktoré sú zamerané na to, aby sa bojovalo proti podvodom. Tu ide o to, aby sa zrýchlila výmena informácií medzi členskými štátmi, aby sa vytvorili podmienky pre výnimky pre DPH, kde ide o dovozy, aby tu bola dohoda o o pravidlách pre faktúry. Čo sa týka oblasti zdaňovania, vo februári 2011 bola, bola schválená smernica, ktorá sa týka administratívnej spolupráce v oblasti zdaňovania, ktorá sa zameriava na to, aby sa posilnili nástroje vzájomnej pomoci v rámci posudzovania priamých daní medzi členskými štátmi. Táto smernica mimo iného zvyšuje možnosti pre výmenu informácií na požiadanie a prichádza s ustanoveniami, ktoré sa týkajú automatickej výmeny informácie. Okrem toho, v roku 2003 Rada schválila smernicu o zdaňovaní e, e, úrokov z úspor. Napokon v roku 2010 Rada schválila smernicu, ktorá sa týka vzájomnej pomoci, kde ide o požiadavky týkajúce sa daní, cieľ alebo iných opatrení tu ide o to, aby sa zlepšili nástroje e, vzájomnej pomoci v oblasti daní. Myslím si, že tieto iniciatívy jasne poukazujú, že rada je odhodlaná riešiť daňový podvod a daňové úniky a zároveň je jasné, že je možné vykonať toho viac a malo by sa vykonať viac. Na poslednom zasadaní rady v marci sa zdôraznila dôležitosť fiskálnej konsolidácie a rastu tejto súvislosti tu bol apel na radu a komisiu, aby sa rýchlo vypracovali spôsoby, ako je možné zlepšiť boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom a aby sa ďalšie informácie poskytli v júni tohoto roku. Dánske predsedníctvo považuje e, toto, túto tému za veľmi dôležitú. Práca prebieha a my očakávame, že sa bude plne rešpektovať lehota a že potom nám bude poskytnutá v júni informácia na Európskej rade. Očividne v tejto fáze ja vám nemôžem poskytnúť všetky detaily, ktoré sa týkajú toho, čo očakávame, že bude súčasťou tejto správy. Ale ja vám aspoň môžem načrtnúť niečo o tej práci, ktorá prebieha na rade. Poprvé, tánske predsedníctvo pracuje ďalej na smernici o zdaňovaní úspor. No, o tomto sa bude diskutovať na zasadí Rady ECOFIN v máji alebo v júni. Dúfam, že to bude 15. mája. Na tomto zasadaní dánske predsedníctvo navrhne, aby tu bol mandát na to, aby komisia mohla začať rokovania so Švajčiarskom, ako aj ďalšími západoeurópskymi štátmi, ktorí nie sú členmi Európskej únie a tu pôjde o novú generáciu dohôd o zdaňovaní úspor. Takže dôležité je, aby tu boli takéto paralelné dohody v súvislosti s Európskou smernicou o úsporách. Celkový cieľ je efektívnejšie zdaňovanie cezhraničných úspor. Dánske predsedníctvo dúfa, že sa nám podarí ten skutočný pokrok v tejto dôležitej oblasti. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre boj proti podvodom a daňovým únikom. Potom, čo sa týka spotrebných daní, tak e, na najbližšom sedení ECOFINu sa schváli nová smernica administratívnej spolupráce. Tu bude možnosť, začína možnosť pre členské štáty, aby bojovali proti daňovým podvodom a daňovým únikom v oblasti spotrebných daní. Potom samozrejme tu bude oznámenie komisie, ktoré sa bude týkať budúcnosti DPH, kde sa návrh nové spôsoby riešenia podvodu v oblasti DPH pričom očakávame, že detaily budú poskytnuté do konca dánskeho predsedníctva. Ako doplnenie k tým iniciatívam v legislatívnej oblasti, e, rada pokračuje o svojej práci na koordinácii v oblasti daňových politík. Je tu pracovná skupina rady, ktorá sa ktorá koordinuje úsilie členských štátov v oblasti boja proti daňovej konkurencii, daňovej súťaži v oblasti zdaňovania e, podnikov a Chcel by som na záver povedať, že budeme úzko spolupracovať s vami ako aj komisiou a tak sme zabezpečili to, aby sa nám podarilo úspešne bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ja tak. És most a bizottság nevieben. Ďakujem. A teraz v mene komisie má slovo pán komisár Šemeta. Uh, Vážený pán predseda, uh, vážení poslanci, teraz v týchto ťažkých časoch uh, sa musíme ubezpečiť, že zoskupujeme našu pomoc. Nemôžeme žiadať občanov, aby znášali bremeno zvýšených daní a um, znížených financií vo verejných službách Zvlášť som veľmi rád, že Európska rada vyzvala na zlepšenie na, v tejto oblasti. Ako e, sme už povedali minulý rok, komisia pracuje na stratégii, aby posilnila boj proti daňovým podvodom a únikom. Mm, požiadavka e, vlád a vaše úsilie v tejto diskusie tá ďalšiu dynamiku tejto práci. E, som zvedavý na vaše názory. A na to, aby sme e, lepšie definovali európsku stratégiu, tak e, musíme definovať trojbodový prístup. Členské štáty treba le- musia lepšie využiť nástroje, ktoré sú k dispozícii na európskej úrovni. Napríklad investície a výmena informácií pre spojené analýzy rizik. Komisia bude podporovať Eurofisk a aj pri ďalších programoch. Ďalej, zdaňovanie. Európske štáty môžu využiť pomoc a mechanizmus toto má privádza k druhému bodu. E, postup rady v otvorených návrhoch e, v boji proti e, daňovým podvodom a unikom. Ten postup je veľmi pomalý. Našli sme cestu zo slepej uličky, ale veľmi dlho nám trvá práca na smernici o úsporách došlo k veľkému rozvoju na medzinárodnej úrovni a e, výmena informácií je globálnym štandardom aj pre bankový segment. A teraz Európska únia musí urobiť svoj pokrok. Prvý krok e, pre radu musí byť ten, že komisia dostane mandát pre rokovanie s našimi partnermi, najmä so Švajčiarskom. Po druhé, musíme rozvíjať nové myšlienky, čo by sme mohli urobiť, napríklad rozviť nejaký spoločný prístup ku kontrolám e, nie len na cezhraničnej úrovni medzi daňovými orgánmi, ale aj e, medzi jednotlivými riadiacimi inštitúciami na celnej úrovni. Treba takisto rozviť mechanizmus rýchlej reakcie, aby členské štáty mohli rýchlo reagovať na nové typy podvodov, um, ktoré sa týkajú DPH. Ako už bolo uh, spomenuté, tak chcem pokračovať v boji proti daňovým rajom. Um, my by sme teda mali posilniť uh, úniu uh, tak, aby sme sa vedeli brániť aj v zoči voči um, takým jurisdikciám, ktoré um, nespolupracujú a neuplatňujú pravidlá hry. Keď hovoríme o verejných konzultáciách, tak chcem, aby um, sme uh, uh, raz prevždy skončili uh, s takými situáciami, keď nedochádza k výberu daní. Sme si vedomí toho, že nemôžeme, nestačí len vylepšiť daňovú legislatívu, ale ja ako zodpovedný za boj proti daňovým podvodom som prezentoval v júni stratégiu, ktorá e, sa zvlášť zaoberá východnou hranicou našej únie. A tí, ktorí neodpovedali na e, výzvy, tak E, im budú zamietnuté nové európske dotácie. Pán komisár Michel Barne je veľmi aktívny v tom, že zavádza transparentnosť v účtovníctve jednotlivých podnikov. A na záver chcem povedať, že by sme mali e, reagovať a bojovať proti daňovým podvodom a daňovým um, únikom. Um, ja sa teším na diskusiu uh, s, so zúčastnenými a s prítomnými. Ďakujem. Uh, teraz dáme slovo pánovi Zalbovi Bideganovi. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, musíme vylepšiť výber e, daní a bojovať proti daňovým podvodom. Španielsko schváli v tomto zmysle zákon. E, tá, tú myšlienku navrhla rada a toto je priorita našej um, ekonomiky. To určite platí aj pre celú EÚ a tým pádom sa nám podarí vygenerovať uh, istotu, právnu istotu. Zredukujeme aj šedú ekonomiku a, os- a počet osôb, ktoré nerešpektujú svoje daňové povinnosti. Tým pádom prispieme k spravodlivej Európy. A, a ďalej a, um, chceme znížiť na minimum tú priepasť alebo rozdiely, nerovnováhu, medzi tými, ktorí dodržiavajú svoje povinnosti a tými, ktorí majú. V našom boji proti daňovom pod- daňovým podvodom chceme o, podporiť transparentnosť, o, zredukovať deficit, to je veľmi dôležité a takisto nechceme ohroziť možnosti na rast. Chceme vytvoriť efektívnejší systém, aby sme skonkretizovali tieto možnosti toto rozhodnutie ma, bude mať veľmi pozitívny dopad na verejné financie a zredukujú deficit. Takisto e, to pomôže aj rastu. Keďže hovoríme o raste, nechcem e, prísť o túto možnosť a chcem povedať, že na to, aby sme dosiahli rast, tak musíme zdôrazniť medzinárodný charakter našich podnikov. Rada to už viackrát zdôraznila. Musíme zabezpeč, zabezpečiť právnu istotu našich investícií a teraz nechcem nejak predbiehať túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Are you ready to answer for a blue card? Chcete odpovedať na otázku na modrej karte? Ďakujem, pán predseda. Hovorili ste viackrát o mm, plánoch španielskej vlády v rámci boja proti daňovým podvodom a únikom. Zrejme hovoríte o tom daňovom e, štíte e, v prípade tých, ktorí sa vyhýbali e, daňovému úradu. Ako bojovať s tými, alebo ako mm, pristúpať k tým, ktorí sa plateniu dania vyhývali. E, španielská vláda neudelila žiadnu daňovú amnestiu. E, tento koncept v španielskej ústave nie je. Je pravdou, že e, španielská vláda prišla s reguláciou, ako napríklad belgická vláda, ale aj iné vlády, ktoré sú socialistické. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz v mene socialistov e, pán posl- pani poslankyňa Ferreira. Ďakujem, pán predseda. Hovorilo sa tu o rozpočte a um, európsky rozpočet veľmi ťaží občanov. Stále menej e, ich môže znášať takéto veľké bremeno. Malá stredné podniky, spotrebitelia. Ehm, my ich zaťažujeme, ale zároveň ho tu máme obrovské daňové úniky. A chcela by som vedieť, ako v číslach vyzerajú tieto daňové úniky v týchto 27 krajinách. E, mnohé milióny eur, to je oveľa viac, e, ktoré vynakladáme na zdravotníctvo. To je obrovský objem. Keby sme vynaložili len petinu na investície, tak sa investície zvýšia z 2,7 na 3,5 HDP, čiže hovoríme o obrovskom objeme peňazí. A e, práve toto, o toto nám ide tu v parlamente. Mali by sme to jasne požadovať, aby komisia a rada zrýchlili iniciatívy pre boj proti daňovým podvodom a únikom. To znamená konkrétne iniciatívy, daňová spolupráca v EÚ, daňová spolupráca s hraničiacimi krajinami, najmä so Švajčiarskom, ale mala by to vyrokovať komisia a nie jednotlivé krajiny bilaterálnym spôsobom. Mali by e, sme e, zharmonizovať e, pravidlá pre výpočet, posilniť transparentnosť. A to jasne znamená, že by sme sa mali pozrieť na podstatnú otázku boja daňového podvodu a daňovým únikom a e, zamyslieť sa aj nad daňovými rajmi. Ehm, Európa je predsa silným partnerom G20, mali by sme sa spoločne zapojiť do tohto bodu, do tohto boja a keď to nebudeme robiť, tak stratíme dôveru našich občanov. A na záver by som rada povedala, že by sme mali konať tak, aby komisia a rada viedla spolu ozajstný boj proti daňovým podvodom a únikom. Ďakujem a teraz za ALDE e, pán poslanec Vilbal. Súhlasím s týmto uznesením a s opatreniami. Bojovať proti daňovým podvodom a únikom je otázka sociálnej spravodlivosti. Aj preto, pretože odrádza podvodníkov od ich činnosti a motivuje tých, ktorí platia dane. Lepšie verejné e, daňovníctvo prispieva k harmonii v našej spoločnosti e, daňová harmonizácia by mala byť záležitou koordinácie všetkých európskych úradov. Takisto je dôležitá výmena informácií v boji takých, proti takýmto podvodom. V, moje, v mojom regióne je e, daňová autonómia a aplikoval e, rovnaké normy, e, bol za to kritizovaný, ale tie štáty, ktoré neaplikovali tieto formy, neboli kritizované. Máme tú šedú ekonomiku, mali by sme obmedziť túto prax daňový systém by nemal podporovať nelojálnu, konkuren- e, nelojálnu hospodársky súťaž. Na záver by som chcela povedať, že chcem vás podporiť, aby ste pokračovali v tej najlepšej praxi, aby ste rozširovali medzi občanmi tieto hodnoty. Je veľmi dôležité zaoberať sa na európskej úrovni bojom proti korupcii, pretože e, toto nás zbavuje dôveryhodnosti. Ďakujem. Teraz dám slovo pánovi Gigoldovi e, za zelených ale, Alde. Milé kolegyne, milí kolegovia, stav verejných financií nepripúšťa teraz, aby sme snívali o nových e, daňových opatreniach Veľké pokroky v tejto oblasti zatiaľ nerobíme. Prečo? Lebo niektoré štáty sú proti ďalšej, hlbšej daňovej spolupráci, alebo fungujú sami ako daňové raje a e, v zmluve je jasne napísané, že v daňových otázkach je potrebná jednomyseľnosť. A preto komisia v minulosti viackrát stroskotala so svojimi návrhmi, ktoré boli oslabené, ktoré neurobili žiadne pokroky, napríklad bol to prípad smernice o zdaňovaní výnosov. Čiže už sa ani v súčasnosti nič ambiciózne nenavrhuje. A preto vás žiadam, pán Šemeta, viem, že vaša práca nie je jednoduchá, ale zmente stratégiu, zavete prísne opatrenia a venujte sa posilnenej spolupráci, aby ste ukončili blokádu na rade. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne. No a teraz jedna jednu minútu dostal slovo pán poslanec Imbrasas vážený pán predseda, vážený pán komisár, v kontexte európskej hospodárskej a finančnej krízy vyberanie daní a jej význam je mimoriadne vysoký. Daňová politika musí byť jednoduchá a pochopiteľná pre každého daňového poplatníka. Potrebujeme efektívne a spravodlivé dane, pričom daňové úniky a daňové podvody sú hlavným faktorom, ktoré ohrozujú príjem a zisk každej krajiny a sú veľmi drahé. Takže len účinné, e, koncentrované, koncentrovaný boj proti daňovým únikom je jediným spôsobom, ako zlepšiť e, vyberanie daní, ako ich alokovať na investície. Potrebujeme podmienky, ktoré podporujú daňové, teda bojujú proti daňovým únikom. No a preto musia komisia aj rada prijať opatrenia, ktoré riešia tento problém a treba zjednotiť pokrok, teda postupy, aby sme zaistili fungujúcu, fungujúci daňový základ a vyberanie daní bez ich zvyšovania. Ďakujem pekne. A teraz pán Cornelis De Jong na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán predseda, iste viete, že IKEA je holandský podnik ako, ako Shell Coca-Cola ABC, hm, ten tzv. grécky výrobca nápoja Jeronimo Martinsa. Už no, skutočne nie sú holandské tie podniky, a sú to len, sú to len hm, také voľné konštrukcie, ktoré majú správu a vedenie v Holandsku Nušia, tieto firmy to robia a pomocou tajných dohovorov s daňovými orgánmi, takže platia čo najmenej daní. Využívajú pritom sieť daňových, daňového odkladu, čo prijala da, holandská vláda. No a, a tak svoje zisky môžu, môžu prevádzať do daňových rajov. No a, a tie dane potom Holandsko nevyberie. No a ľudia musia dávať pozor, aby platili dane kvôli hospodárskej kríze. No je, že je to problém, ktorý sa nedá vyriešiť národne. Treba, aby zakročila Európska únia, a pretože my žiadame aj transparentnosť v súvislosti s účtovnými závierkami. No a každá krajina, v každej krajine treba zverejňovať príjmy, platiť dane medzi štátmi, aj v spolupráci s tretimi štátmi a treba postupovať koordinovane, aby takéto podniky odvádzali poriadne dane a rovnako potrebujeme európsku minimálnu sadzbu dane pre e, právnické osoby. Ďakujem pekne. No a na jednu minútu dostáva slovo pani Podimáta, vážený pán komisár. No, my sme prijali túto iniciatívu, pretože sme presvedčení o tom, že boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom je neudeliteľná súčasť národných a európskej stratégie ako z východisko z daňovej krízy. Daňové podvody, daňové úniky spôsobujú obrovské straty. No a z hospodárskych a sociálnych dôvodov nám to bráni realizovať politické ciele a hospodárske ciele. Takže treba prehovať spoločnú politiku, pričom je nevyhnutne musíme harmonizovať alebo koordinovať daňovú politiku jednotlivých krajín. A treba obmedziť daňovú súťaž alebo konkurenciu. No a nejde teda len o to, o hospodárskú súťaž medzi našimi krajinami, ale aj voči iným krajinám, napríklad Švajčiarsku a iným krajinám, členom EÚ, ktoré majú stále bankové tajomstvo. To všetko rada a komisia Rada komisie nebráni a stanovovať prísnejšiu politiku na účinný boj proti týmto stratégiám. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pán poslanec Udo Bulman. Ďakujem pekne, pán predseda. A predsedníctvo oznámilo, že 15. mája sa bude angažovať za to, aby vznikol európsky mandát, aby rokovala komisia. To pokladám za dobré. Potom sa dá zmerať, v akom rozsahu Európska komisia v rokovaniach so Švajčiarskom, ako ďaleko sa komisia dostane v rokovaniach so Švajčiarskom a inými krajinami, ale tiež je správne, keď kolegovia tvrdia, že treba využívať možnosti posilnenej spolupráce. A spýtate sa, máte predsa verejnosť preto, čo robíte? Spýtate sa francúzskej nemeckej vlády, prečo to už dávno neurobili? Prečo doma neustále majú veľké slova, ale nepríjmajú iniciatívu, pretože to už by niečo znamenalo a otvorene by ste mohli aj zodpovedať otázku, prečo USA otvorene v rámci bilaterálnych rokovaní sú oveľa úspešnejšie a vyvíjajú tlak napríklad na Švajčiarsko, ako to dokázala nemecká vláda, namiesto toho, aby len tvrdili, že je to v poriadku, čo robíte. Spýtajte sa v záujme občanov, čo robia USA inak ako európske štáty, aby sme sa dozvedeli, ako prakticky sa dostať ďalej. Ďakujem pekne a teraz sa spontánna časť rozpravy. A ako prvá pani poslankyňa Elena Basesku na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Daňové úniky a daňové podvody vedú k tomu, že vznikajú obrovské hospodárske škody. Štátne inštitúcie nemôžu fungovať, no a tým je ohrozená aj národná bezpečnosť. Rumunsko má príjmy len vo výške 33% HDP a to je pod priemerom 40%. No a my sme jedno z našich, našich priorít, preto je bojovať proti daňovým únikom. Vznikla medziministerská komisia na boj proti tomuto javu. javu. Vieme veľmi dobre, že Holandsko sa bráni vstupu mojej krajiny do Schengenu. A ako dôvod uznáva, uvádzajú e, podvody pašované cigarety v hodnote 15 miliard eur, však neboli objavené 4 dni boli v prístave eh, Rotterdam. To by eh, napríklad v našom prístave v Konstanz nebolo možné. Minulý týždeň sa to objavilo, objavili to írske orgány a ja im za to ďakujem. Ďakujem pekne, pán Chrysogelos. Eh, jeho modrú kartu. Chcete sa spýtať otázku pani Eleny Basesku? Ďakujem pekne, ja by som chcel sa spýtať niečo pána komisára. Vieme, že Grécko momentálne je konfrontované s obrovskými hospodárskymi problémami, ale vieme tiež, že v švajčiarských bankách rečník je prerušený, je mi ľúto, ale modrou kartou môžete položiť otázku len ďalšiemu poslancovi, tomu, ktorý práve hovoril. Takže je mi ľúto. Teraz prebieha catch aj. Ďakujem pekne. Teraz bardzo proszę, pan poseł. No teraz slovo dostáva pán poslanec Januš Zemke. Vážený pán predseda, ja by som chcel zdôrazniť, že v súvislosti s finančnou krízou v Európe Mnohé členské štáty chcú zvýšiť dane. To je avšak podľa mňa nesprávna cesta. Je to cesta, ktorá bráni rozvoju, brzdí hospodársky rast, rast a nevytvára žiadne pracovné miesta. Oveľa lepšia stratégia by predsa bolo, ak by sa zlepšilo vyberanie daní a boj proti daňovým únikom. To by znamenalo oveľa menšiu finančnú škodu finančnú záťaž. A, a to by znamenalo aj riadnu hospodárskú súťaž. Ja som si s veľkou pozornosťou vypočul dnešné diskusie a mám obavy. Myslím, že daňové podvody nie sú potlačené dostatočne rozhodne. V tejto finančnej situácii potrebujeme oveľa intenzívnejšie postupovať. Ďakujem pekne. A teraz eh, Ildiko Gál Pelč. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Táto téma je veľmi aktuálna. Myslím si, že sa vzťahuje v rovnakej miere na príjmy. Kríza upozornila na to, že budeme musieť riešiť tieto problémy, budeme musieť konať kontinuálne. Ak sa tak nestane, v takom prípade utrpia e, podniky a občania prídeme o našu dôveru. Takže vítam túto iniciatívu na základe dvojstrannej dohody. Je dôležité, aby sme sa sústreďovali na úspory. Okrem toho je dôležité, že hovoríme o predchádzaniu dvojitému zdaneniu. Ďalej je tiež dôležité, že sa zaoberáme otázkou úrokov. Ja sa sama osobne tým budem tiež zaoberať. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má teraz slovo pani Vertman. Boj proti daňovým podvodom a únikom má veľký význam, ak zvážime, že ide o obrovský prínos, bol obrovský prínos e, k finančným prostriedkom Európskej únie. Je dôležité, aby sme urobili tento dôležitý aktívny krok, ktorý povedie z krízy. Predovšetkým posilnená spolupráca s ohľadnením článku 65 sú aktuálnou otázkou. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz Kekocnekova Palau. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 1% hrubého domáceho produktu je obnos, ktorý vzniká práve v dôsledku daňových podvodov. Ukázalo sa, že dve tretiny členských štátov Európskej únie nedokázalo pri najnovšom hodnotení dostať viac ako 5 až 10 bodov pri boji proti podvodom a daňovým únikom. To znamená, že tu nejde iba o problém, ktorý sa týka jednotlivých členských štátov, ako to tvrdia niektoré, niektorí rečníci, ale je to všeobecný problém, ku ktorému sa treba postaviť. Myslím si, že veľmi veľa prostriedkov z európskych fondov sú určené pre Grécko do roku 2013, konkrétne na túto elektronickú governance. To sú prostriedky, nevedeli by sme ich využiť lepšie na to, aby sme efektívne bojovali proti daňovým únikom. A teraz záverom pán komisár Šebeta, nech sa páči. Pán predseda, ctení poslanci, pán minister, toto bola veľmi presne načasovaná a inštruktívna rozpráva. Ja som pozorne počúval e, rôzne názory, ktoré tu boli vyslovené a som rozhodnutý tlačiť ďalšie akcie proti daňovým podvodom a únikom na základe vašich jasne vyjadrených obav. Hlavy štátov a vlád jasne povedali, že e, pripisujú veľkú pozornosť konkrétnym krokom v tejto oblasti. Výzva je premeniť tento politický, toto politické želanie na skutočné konkrétne kroky. Efektívne daňové systémy si vyžadujú mnohé veci, ako dobrý dizajn, efektívnu kontrolu a silnú administratívu. Toto sú prvky, ktoré musia zvážiť členské krajiny, okrem tradičných obav, únie ohľadne cezhraničných daňových otázok. Ja si myslím, že teraz máme príležitosť európskom semestrovom procesi, aby sme tieto veci tento rok jasne umiestnili do e, centra ekonomickej správy a ja budem silno podporovať túto e, problematiku v najbližších mesiacoch. Mám dve dôležité priority. Poprvé, chcem zabezpečiť, aby správa komisie smerom na radu v júni obsiahla zdravý a realistický základ pre ďalšiu prácu. Je dôležité, aby sme mobilizovali ministrov financií, aby riešili dôležité otázky ohľadne daňových podvodov a únikov. Po druhé, budem rozvíjať svoje myšlienky v priebehu najbližších mesiacov pre iniciatívu, ktorú plánujem pre daňové raje a agresívne daňové plánovanie. Dnes ste mi poskytli e, veľký zoznam obav, a myšlienok. Mnohí z vás spomínali otázku dohôd so Švajčarskom a ja sa teším na úsilie dánskeho predsedníctva, aby ukončilo tento bod a aby otvorilo spôsob pre komisiu, aby rokovala so Švajčiarskom a aby poskytla možnosť našim členským štátom aby si vyzbierali peniaze, ktoré si zaslúžia. Mnohí z vás hovorili o otázkach agresívneho daňového plánovania a to je tiež na programe komisie na tento rok a my prídeme s veľmi konkrétnymi iniciatívami, ako riešiť tento problém. Zdieľanie dobrých praktík. Musím povedať, že máme špecifickú štruktúru pre toto skupina pre daňovú politiku, ktorú zriadila komisia a na tomto fóru, fóre pozývame členské štáty, aby sa podielali o dobré praktiky a skúsenosti, aby sme mohli použiť tie, tieto praktiky v iných členských štátoch. Pán Pullman spomenul otázku schopnosti USA bojovať proti daňovým podvodom. Nesúhlasil by som s tým, že my sme horší než USA. My Pracujeme v tesnej spolupráci s USA v propagácii štandardov výmeny informácií e, po celej Zemeguli a ja dúfam, že táto spolupráca nám poskytne dobré výsledky nielen v našom vzťahu so Švajčiarskom, ale aj s inými e, tretími krajinami taktiež sa zapojím do práce s akcionármi v, v tejto otázke ohľadne verejných informácií ohľadne dvojtého nezdaňovania. Podpora parlamentu je kľúčová, ak máme postúpiť ďalej aj v zabezpečení politického vodcovstva a v podpore adekvátnych iniciatív, legislatívnych iniciatív komisie. Na záver, pán predseda, stení poslanci, pán minister, myslím, že budem schopný prispieť dnešnej debate. Ja som ocenil e, vaše pohľady a ja sa teším na ďalšie príležitosti, aby sme diskutovali o tejto dôležitej otázke. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pán minister Manen za radu, prosím. Herr prezident, ærede medlemmer, herr komisár, Jeg vil gerne øh, takke for en øh, spændende debat, som jeg mener tydeligt... Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať za túto živú diskusiu, ktorá jasne ukázala, čo sa týka boja proti daňovým podvodom a únikom. Toto sú otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre Radu, Komisiu a Parlament. A to chceme zdôrazniť. A v mnohých prejavoch, ktoré boli vyslovené dnes, sme počuli zdôraznenie e, dôležitosti tejto témy zo strany rečníkov. Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa komisárovi Šemetovi za to, že nám poskytol prehľad o tom, ako komisia zasiahla v tejto oblasti. Chcem povedať v mene dánskeho predsedníctva, že cítime, že tá spolupráca s komisiou a s komisárom je mimoriadne cenná. V mojom prvom príspevku som povedal, že je celá škála dohôd, ktoré boli prediskutované v Rade a že výsledky budú viditeľné v blízkej budúcnosti. Otázka Švajčiarska bola spomenutá. Dánske predsedníctvo by chcelo zdôrazniť potrebu, aby sme mali rýchlo uzavretú dohodu so Švajčiarskom a v spolupráci s členskými štátmi a komisiou a parlamentom urobíme všetko, čo bude možné, aby sme urychlili ten postup a aby sme zabezpečili, že pokrok bude dosiahnutý v sérii problematík, napríklad ohľadne zdaňovania príjmov z úspor. Dúfam, že dosiahneme veľmi skoro pokrok v tejto oblasti. Urobíme čo najviac, aby sme zabezpečili, že Európska rada tu je až na naše návrhy. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že predložil túto dôležitú tému na program a dánske predsedníctvo s komisiou a parlamentom urobí všetko možné, aby zabezpečili dosahnutie pokroku v tejto oblasti a aby boj proti daňovým únikom a, a podvodom bolo veľkou témou európskej agendy, tak aby každý mohol prispieť k väčšiemu blahobytu Európskej únie. Nož, dostal som návrh uznesenia, ktorý bol predložený. Týmto ukončujem túto rozpravu a hlasovať sa bude v piatok o 12.00. No a teraz sa prejdeme k ďalšiemu bodu programu a to je vyhlásenie rady.